kolegyne alebo váženému e, komisárovi, e, tak vás poprosím, aby ste naozaj preložili aj toto slovo, pretože to nehovorím náhodou, hovorím to vlastne s plným vedomím. Takže vás poprosím aj o preklad e, tohto slova. Ďakujem pekne, dobrú noc a vidíme sa zajtra o 9.